Žiaľ, to je veľká strata. Pán Bonáno odišiel a týmto vyjadrujeme úplnú sústrasť aj rodine, aj príslušníkom e, skupiny. Jakob de Lunde bude náhradníkom od 7. júna 2016 a vítam nového kolegu a chcem pripomenúť, že v Pele je teraz člen parlamentu podľa všetkých príslušných podmienok a pravidiel.